na koniec tohto bodu a hlasovať sa o ňom bude zajtra. Dobrá, teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. A ďalším bodom programu je otázka na ústne zodpovedanie a konkrétne na tému strednodobá finančná pomoc pre platobné bilancie členských štátov a sociálna podmienenosť. Predložili ju alebo uvedú nás k tomu tri rôzne skupiny a ako prvá dostala slovo pani Žďaňoka. A ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, drahé kolegyne a kolegovia. Ja prichádzam z Lotyšska, ktoré je veľmi vážne postihnuté finančnou krízou a je tu riziko, že bez finančnej pomoci e, krajina zbankrotuje. A dostali sme takúto pomoc od EÚ a Medzinárodného menového fondu. Avšak e, podmienkou bolo, že lotická vláda musí e, znišiť náklady a to tak sa aj stalo 10-percentným znížením znížením dôchodkov, rodinných prídavkov, rovnako prídavkom na deti pre pracujúcich rodičov a rovnako zníženie toho nezdaniteľného nezdaniteľnej čiastky príjmu. A, a jednalo sa o 10% riešenie plošne. No a komisia privítala takýto škandalozný krok a podpísalo memorandum o porozumení s Lotiskom. Od začiatku bolo jasné, že takéto neselektívne a neselektívne krátenie postihne hlavne tie najzraniteľnejšie skupiny. V Európskom roku boju proti, proti chudobe lotická situácia nie je, nie, Lotyšsko nie je osam, osamotené. Rum, Rumunsko a Maďarsko a tiež sa, a, sa ocitli v podobnej situácii. A takže a pre, takýto precedens a, a znižovania sociálnych nemôže byť eh, precedensom. Už eh, sociálne práva sú však pre inštitúcie Európskej únie právne záväzné a to znamená, že všetko, eh, čo inštitúcie spravia, musí byť v súlade so sociálnymi právami. Inak slova o vysokej úrovni sociálnej ochrany ako úlohe EÚ spôsobí len smiech na tvárach občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Žďanuka. A teraz na dve minúty slovo má pani Lin. Nuž, no eh, toto nie je eh, o tom, eh, ako by členské štáty mali miniať peniaze. Každé a krajiny majú svoje bezprostredné priority, ako sa dostať z finančných problémov. Ale keď členské štáty dostávajú túto pomoc od Európskej únie za týchto podmienok, mali by byť povzbudzovaní, aby to eh, minuli eh, alebo investovali v súlade s princípmi EÚ. A totiž, konkrétne tým myslím, aby neignorovali sociálne princípy, nuž a táto finančná kríza a trafila srdce Európskej únie a preto je dôležité, že tento fond existuje. Množstvo ľudí prišlo o prácu, množstvo, ktorí prišli o prácu v týchto krajinách, sú tie najzraniteľnejšie skupiny a pravdepodobne nenajdu tak rýchlo prácu a preto je dôležité, aby sieť sociálneho zabezpečenia neostávala bokom. My e, sme sa pýtali v tejto otázke, e, či členské štáty e, chcú vykonať hodnotenie sociálnych dopadov, ktoré predložia komisii. A ja dúfam, že, alebo bola by som rada, keby ste nám informovali, že áno. Je dôležité, aby sme vyslali ja správny signál členským štátom, ktoré dostávajú financovanie z EÚ. Ja osobne som presvedčená, že treba jasne povedať, že komisia môže zohľadňovať to, ako pomôže tým najzraniteľnejším predtým, než pôjde ďalej. No už viem, že členské štáty majú finančné problémy, no už a často je veľmi náročné, aby si plnili svoje sociálne záväzky. Už a preto sme položili túto otázku. Je veľmi dôležité, aby sme nezabúdali, že táto finančná kríza má rovnako svoju ľudskú tvár. No a túto, touto tú, tvárou sú tie najzraniteľnejšie skupiny. Ďakujem pekne. A teraz na dve minúty pán Ferkas. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Skôr, než bola naformulovaná táto otázka, som si veľmi podrobne prečítal všetky informácie a tiež stanovisko komisie. 24. apríla tohto roku komisia predložila legislatívny návrh podľa článku 100 zmluvy. E, toto, e, e, toto znesenie predstavuje finančnú pomoc, ide o to, aby sme vyriešili finančné problémy. Chceme eh, ním vyjadriť aj našu solidaritu. Parlament zároveň povedal, že eh, tieto táto pomoc musí byť prepojená a spojená s určitými eh, podmienkami. A síce štyrmi musí byť eh, poprvé jednoznačná informácia o verejných výdavkoch, musí ísť o trvalo udržateľný eh, rast, musí ísť o kvalitatívny o kvalitné pracovné miesta a nemôže to ísť na úkor občanov. To je jasné a tieto podmienky musia byť dodržané. Teraz uplynulo už niekoľko mesiacov a my sme e, dostali veľa informácií od odborov, od mimovládnych organizácií, od občanov. V niektorých e, krajinách e, opäť a opäť sa ozývajú hlasy, že Mm, pravica dostala veľkú podporu. E, práva boli veľmi podporené, ale napríklad, že boli e, napríklad penzie, dôchodky e, podstatne znížené a tiež nemocenské dávky a podobne. Takže mm, naše mlčanie bolo interpretované tak, ako keby sme všetky tieto zásahy podporovali, ako keby sme boli spolupáchateľmi. E, tomu tak e, byť nemôže a musíme e, sa tomuto vyhnúť. Ďakujem. A teraz má slovo pán komisár Almunia. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslanky, nevážení poslanci, Problémy v Lotyšsku či v Maďarsku a v Rumunsku to sú tie krajiny, o ktorých sa tu hovorí, ktoré obdržali príspevok na zlepšenie platobnej bilancie. E, e, je teda o problémy, ktoré neboli spôsobené Európskou úniou, ale hospodárskou krízou a zlou politikou zo strany politicky kompetentných eh, v spomínaných troch krajinách v Lotyšsku, v Maďarsku a v Rumunsku. A práve tu musíme začať. Bude poskytnutá podpora prostredníctvom štrukturálnych fondov, prostredníctvom kohezných fondov, aby sa načetla jasná perspektíva. Ale nebolo to myslené e, tak, že e, existuje povinnosť takejto podpory. E, nie je to vina Komisie Európskej únie, je to vina zlej správy v týchto troch, troch krajinách my sme im teraz pomohli, poskytli sme finančnú podporu, ale takéto niečo sa samozrejme nikdy nedeje bez mm, stanovených podmienok. Ani e, rada neposkytla mandát e, poskytnúť finančnú podporu bez splnenia podmienok a tieto podmienky boli veľmi prísne. Povedali sme týmto krajinám, e, že samozrejme nemôžu Eh, robiť, čo chcú. Nie sú možné regresívne opatrenia ani opatrenia, ktoré by sa dotkli tých najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Takto sa to robiť skutočne nemôže, preto zdieľam vaše obavy a nielen, že ich zdieľam, ale eh, postupím ich ďalej vládam v mene Európskej únie. 3,5 miliardy eur boli poskytnuté vo forme finančných pôžičiek. To sú veľmi vysoké sumy pre tieto tri krajiny. Ale ako som už povedal, nikto neposkytne peniaze bez toho, že by si nestanovil podmienky. A my, či sa nám to páči alebo nie, nemôžeme sa podieľať na rozhodnutiach, ktoré e, majú v plnej kompetencii politicky zodpovedné subjekty v týchto krajinách a to musíme takto e, urobiť, e, o tomto musíme takto hovoriť aj pred parlamentom pretože nemôžeme podporiť krajiny, ak by tieto chceli prijať e, opatrenia, ktoré sa dotknú e, tých e, najzraniteľnejších a najchudobnejších skupín obyvateľstva. Samozrejme, že na tieto požičky sú prepojené určité podmienky. Ďakujem, pán komisár. A teraz prejdeme k rečníkom za jednotlivé politické skupiny. Najprv pán Goze z dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, kolegovia. Myslím si, že to, čo povedal komisár, už obsahuje aj odpoveď na otázku, ktorú sme kládli. Európska únia nemá e, takú e, právomoc e, dávať niečo bez podmienok. Máme tu ciele zamestnaneckej politiky, udržateľného rozvoja a ďalšie politiky, ale je tu aj potreba reagovať čo najrychlejšie na nedostatky vnútorného riadenia tak, aby všetky krajiny boli na dobrej úrovni. Vieme, že je tu kríza, ale nesmieme preháňať podmienenosť. Musíme dôverovať vládam štátov, ktoré dostávajú európsku pomoc. Mali by zaviesť e, nutné ustanovenia a tak ako povedal pán komisár, mali by to byť ustanovenia, ktoré by mohli byť retrogradívne. E, musíme e, zabezpečiť tú podmienenosť, ale na druhej strane si myslím, že musíme dôverovať členským štátom, že príjmu potrebné opatrenia, aby napravili situáciu do pôvodného stavu a nemali by sme robiť prehnanú kontrolu, pretože tá je neúčinná. Pokiaľ ide o eventuálne nové pomoci, musíme zohľadňovať situáciu v tých štátoch, ktoré už prijali európsku pomoc a musíme e, zistiť, ktoré opatrenia boli neprimerané, najmä vo sociálnej oblasti. Ďakujem, pán Gozes. A teraz e, pani Bereš, dve minúty. Pán komisár, asi si spomínate 24. apríla, pán kolega Cerkas pripomenul, že sme prijali a ratifikovali e, zvýšenie nástroja pre e, platobnú bilanciu a ide o to, išlo vlastne o to, aby pomoc bola naviazaná na podmienenosť a aby sme zabezpečili transparentnosť, pokiaľ ide o podmienky uzatvárania takýchto zmluv s, s danými členskými štátmi. Ja si myslím, že, že táto rozpráva je naozaj primeraná z toho dôvodu, je demokratická a je naozaj potrebné dokázať, ako to je. Nachádzame sa v rozhodujúcej situácii z pohľadu Európskej únie. Vieme, že táto kríza podkopáva základy solidarity medzi členskými štátmi najmä pokiaľ ide o niektoré nové členské štáty, napríklad Rumunsko, tam sa situácia iba e, zhoršuje, pretože je tam aj politická neistota a tá je aj následkom e, tejto hospodárskej krízy. Sú to veľké ťažkosti, ale nechcem, aby sme opakovali chyby z minulosti, najmä tie, ktoré pred desiatimi rokmi Mm, ešte zhoršili situáciu. E, boli to e, chyby Medzinárodného menového fondu. Náš kolega práve hovoril, že by sme nemali e, preháňať tie kontroly a mali by sme počkať na to, ako sa vyhodnotí kvalita využitia pomoci nie, ja si myslím, že už v okamihu pomoci môžeme definovať podmienenosť. Európa už dostatočne platí a v mnohých oblastiach a nemôžeme teraz zatvárať oči, nemôžeme akceptovať v Európskej únii, že tí najzraniteľnejší budú platiť za politiku prispôsobovania. Ja si myslím, že by sme nemali obviňovať komisiu zo zlého riadenia, politiky nie, nikto v tomto parlamente nehovoril, pán komisár, akou cestou máte ísť, ale nemôžeme akceptovať, že využívanie rozpočtu EÚ a, a pomoc Lotyšsku bude na úkor tých najslabších a najzraniteľnejších. S tým nemôžeme uh, súhlasiť. Ďakujem pekne, pani Beres. A teraz za liberálnu skupinu pani Harkin. Ďakujem pekne, pani predseda sociálna ochrana a sociálna inklúzia v EÚ je jadrom k tomu, aby sme dosiahli ciele európskych, európskych stratégií a to je ekonomický rast, lepšie a viac pracovných miest a sociálna kohezia počas hospodárskych kríz. Sú, je tu veľké riziko chudoby a sociálnej exklúzie pre mnohých občanov, ale hlavne pre tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, pre tých, ktorí prídu o pracovné, prídu o zamestnanie alebo tí, ktorí závisia od sociálnych sietí fungujúcich členských štátoch. No a táto otázka sa pýta komisie, či e, sociálnu ochranu a inklúziu e, zaradia e, do ustanovení, ustanovení reformy nariadenia Rady 322 z roku 2002. a to sa zameriava hlavne na príjemcov pomoci a, a keď táto pozícia, toto stanovisko by e, zlepšilo prijatie a zlepšenie e, takého centrálneho princípu, ako je sociálna inklúzia, tak je to dôležité. E, proces sociálnej inklúzie nemôžeme o ňom len produkovať dokumenty, keď súčasne nezaručujeme, aby tento proces bol aj súčasťou našich iniciatív. Komisia hovorí, že tieto úvery boli podmienené veľmi prísnymi podmienkami. Avšak nehovoril sa o tom, že aké sú a či tam je sociálna podmienenosť a ich súčasťou. Nemôžeme si len umývať ruky a veriť v dobrý koniec. My sme verili členským štátom, avšak dôveru si treba vždy zaslúžiť a keď sú nejaké obavy, tak myslím, že musia byť odstránené. Ďakujem pekne, pani Harkin. A ako ďalší dostáva slovo v mene politickej skupiny GUE NGL pán Le Hiarik. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegovia, pán komisár. Väčšina ekonómov hovorí o tom, že kríza z veľkej časti bola spôsobená transferom smerom ku kapitálu a zisku. Ide najmä o krajiny, kde sa zachováva e, systém sociálnej e, ochrany, kde obyvateľstvo menej trpelo krízou. Tie problémy, ktoré teraz máme, vyplývajú z povahy podmienenosti, ktorú teraz e, dávate na európskej úrovni. Táto pomoc, európska pomoc nemôže byť podmienená uplatňovaním Nemôžeme znižovať výdavky na sociálnu oblasť, na vzdelávanie, nemôžeme privatizovať verejný sektor, nemôžeme privatizovať služby vo verejnom záujme, pretože toto iba zhorší krízu, a chudobu a nezamestnanosť. A z tohto dôvodu podľa nás musíme prevrátiť kritéria kondicionality a musíme rozhodnúť tak, že Medzinárodný menový fond alebo Európsky fond skombinovaný s novým systémom úverov, bude podávať, dávať pomoc na základe nových kritérií nového prerozdelenia bohatstva a zabezpečí vysokú úroveň sociálnej ochrany a zabezpečí, zaručí prácu všetkým. Podstatou tohto sociálneho pokroku bude hospodárska účinnosť Ďakujem pekne, teraz jednotliví rečníci, najskôr na dve minúty, pán Karins. priekšsēdētāj kungs, komisāra kungs. Vážený pán predseda, vážený komisár, Európska komisia vyjadrila svoju podporu pre tie krajiny, ktoré kvôli kríze sa dostali do finančných problémov. E silné a stabilné sociálne systémy bez národných hospodárstiev sa nedajú udržať. Kolegovia navrhujú, aby podmienky finančnej podpory boli prísnejšie. Podľa mňa by to tak nemalo byť. Mali by sme sa skôr zamýšľať nad tým, aby kritériá mohli byť rozšírené. Finančné finančná pomoc by sa nemala, nemala pomôcť um, používať len na stabilizáciu rozpočtu, ale aj na naštartovanie hospodárstva, pretože to je potrebné, aby sme dokázali dlhodobo garantovať stabilné systémy sociálneho zabezpečenia. Využívanie finančnej pomoci aj na tieto ciele umožní členským štátom, ktoré sa dostali do problémov, najlepšie si pomôcť zvládnutie krízy a ďalšia stabilizácia sú úzko prepojené s politikou Európskej únie voči týmto krajinám. Len spoločné jednanie prinesie to želané ovoci aj na úrovni EÚ. Finančná pomoc však nemôže byť jedinou pomocou, ako Európska únia podporí a pomôže svojim krajinám. A treba vymyslieť nejaké komplexné riešenia, ktoré by prospelo celej EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Karins. A teraz na jednu minútu dostane slovo pani Gonc. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Krajiny, o ktorých eh, sme hovorili, sú nové krajiny EÚ po eh, prelome sa museli starať o obete tých eh, zmien alebo eh, tom obrate a potom po eh, štruktúrálnych, štruktúrálnej transformácii sa museli presadiť na voľnom trhu, museli budovať nové hospodárske štruktúry a tu občania mali mal rezerv. A bolo ťažké splácať úvery e, za byty, no a je čoraz viac a ťažkosti vlády čoraz menej realizujú sociálne výdaje, no a to vedie k tomu, že nestabilita je čoraz rozšírenejšia, rovnako sa šíri populizmus a to všetko nás, na to nesmieme zabúdať a tak musíme konať aj v mene Európskej solidarity. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Zol a teraz dostáva na jednu slovo pán Klute. Ďakujem, pán predsedajúci. Téma, o ktorej práve diskutujeme, bola už viackrát na programe rokovania Európskeho parlamentu. Ako vieme, komisia sa orientuje pri udelovaní pomoci e, podľa e, podmienok Medzinárodného menového fondu. Na tomto pozadí Zaznelo viacero otázok pre komisiu. Európsky parlament v novembri 2008 vyzval komisiu, aby urobila analýzu dopadov správania bank, ktorý, ktoré transferovali z novopristúpených štátov aktíva a tento rok Európsky parlament žiadal, aby komisia informovala o zámeroch a aby hovorila o vzťahoch medzi štátmi a komisiou, tými štátmi, ktoré dostali pomoc. Ako viem, tieto otázky doteraz neboli zodpovedané a preto sa pýtam, je to pravda, že tieto otázky zatiaľ neboli zodpovedané? Ak áno, tak potom druhá otázka, prečo tieto otázky doteraz neboli zodpovedané? A tretia otázka, kedy môžeme rátať so zodpovedaním týchto otázok? Ďakujem pán Klute. A teraz na dve minúty pán Stolojan. Mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem, pán predseda. Zastupujem tú krajinu, ktorá obdržala finančnú podporu, e, finančnú pomoc pre platobnú bilanciu. Chcel by som sa poďakovať komisii za to, že tak e, rýchlo reagovala a poskytla Rumunsku túto finančnú podporu tak rýchlo. Bez tejto finančnej e, pomoci by e, sa finančné a sociálne problémy v Rumunsku ešte zostrili. Prirodzene, že v týchto krajinách, ktoré obdržali túto finančnú e, pomoc. Existuje veľa problémov a možno dlho diskutovať e, o sociálnej podmienenosti pre tieto platobné dohody, dohody o platbách. Ak sa na to pozeráme z tohto aspektu, potom musíme zohľadniť, že Existujú v týchto krajinách e, systémy zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia, ktoré viedli k tomu, že vôbec vznikli tieto e, nerovno, táto nerovnováha, na základe ktorej bola potrebná finančná pomoc. Čiže keď hovoríme o sociálnej podmienenosti, musíme nevyhnutne diskutovať o reformách v sociálnej oblasti, najmä v oblasti dôchodkov, aby sa dosiahla trvalá udržateľnosť financií v tomto smere, aby sme vyriešili aj príčinu týchto problémov. Ďakujem, pán Stolo. Jan nasleduje za jed- na jednu minútu pán Derosa. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár Almunia. ILO Nedávno by mi povedalo, že po kríze bude svet vyzerať inak. Ja mám však obavy, že to sa nestane. Po tejto kríze by sme mali mať stabilnejšie hospodárstvo, kvalitnejšie pracovné miesta, spravodlivú globalizáciu a mali by sme byť na ceste k implementácii milených cieľov rozvoja. Avšak to sa nám nedarí banky mm, len čerpajú peniaze zo štátov a snažia sa zachovať si svoje privilegia. A súčasne so sankcionovaním pumpovania biliónov, teda miliárd do záchrany írskych vlád, tak írska vláda v tomto momente plánuje zničiť programy regionálneho rozvoja, ktoré podporuje EÚ. Chcú zničiť náš vzdelávací systém. Dnes Európska nadácia pre životné podmienky vydala správo reštrukturalizácia v rámci recesie. A chcel by som citovať len dve krajiny. Bolo by najlepšie, keby sa so preferovali tie strednodobé a krátkodobé opatrenia s dlhodobými cieľmi. No a ja dúfam, že komisia to aj robí. Ďakujem pekne, pán Derosa. No a teraz eh, sa dostávame k spontánnej časti tohto bodu programu. No a ako prvý na jednu minútu dostal slovo pán Sikersky. Vážený pán predseda, dámy a páni, v období hospodárskej krízy ktorá má taký, ktorý dopadá na všetkých členské štáty sa rozhodli pomôcť štátom, ktoré požiadali o finančnú pomoc. No a treba sa spýtať, ktorá časť z týchto finančnej, tejto finančnej podpory skutočne pomohla tým najzraniteľnejším skupinám. Tisíce ľudí v Európe prichádzajú denne o prácu, vlády členských krajín vnímajú alebo berú do úvahy sociálne otázky, keď žiadajú o finančnú pomoc? No, ja o tom pochybujem. Keď eh, si uvedomujem zhoršujúce životné podmienky a rastúcu nezamestnanosť v mnohých krajinách. A preto vás vyzývam, aby sme sa neobracali chrbtom k potrebám tých najzraniteľnejších skupín. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pani Figueiredo. Ďakujem veľmi pekne. Uplatňovanie princípu ekonomickej a sociálnej kohézie je v krízových situáciách mimoriadne dôležité. Nože to znamená, že treba navýšiť rozpočet spoločenstva, aby sme dokázali zaistiť rast a blahobyt pre všetky krajiny EÚ a súčasne zabezpečili systém sociálneho zabezpečenia pre všetkých, rovnako a prístup k univerzálnym verejným službám a to patrí k základným právam všetkých Európanov. A to znamená, že nie len Musíme používať finančné zdroje spoločenstva, ale musíme príjmať aj náležité opatrenia. A tie musia byť sprevádzané vyhodnotením dopadov na sociálnu situáciu, aby sme nespôsobili ešte viac chudoby v EÚ. No a po tejto rozprave, pán komisár, dúfam, že Európska komisia príjme iniciatívy, aby sme dosiahli tieto ciele. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pán Kali. Uh, uh, it is interesting if somewhat uh, depressing je veľmi depresívne počúvať túto diskusiu, najmä keď Európska únia sa snaží pomáhať e, krajinám. Írsko tiež e, prijalo do určitej miery pomoc, ale zároveň sa E, čudujeme, že ako je možné, že e, keď e, dávame krajinám peniaze, zároveň je tu aj zlá administratíva. A človek by očakával, že sa urobí náprava, keď dôjde k nesprávnym postupom v administratíve. Uh, komisia viete e, zabezpečiť e, stiahnutie nesprávne pridelených e, fondov, pretože nie je prijateľné, že ak niekomu niečo dávate a dôverujete mu, tak potom stiahnete tú dôveru. Ďakujem. señor presidente en primer lugar yo quiero decir que yo comparto totalmente las condiciones que ha. najprv by som chcel povedať eh, že podmienky ktoré eh, naformuloval parlament eh, zdieľam súhlasím s nimi, súhlasím s podmienkami, ktoré podmienujú poskytnutie finančnej pomoci pre spomínané tri krajiny. Tieto podmienky boli rovnaké pre všetky tri krajiny, určite lepšie než finančné podmienky na normálnom trhu. Avšak sú podmienené týmito štyrmi podmienkami, ktoré ste už spomínali. Avšak ak sa využije takáto uh, úľava, takáto možnosť, a v tomto, myslím, došlo k e, malým nedorozumeniam e, určitých čiastok, pretože sú tam e, prostriedky, ktoré sa poskytujú zo štruktúrálnych fondov a prostriedky z iných programov. V Lotyšsku, v Maďarsku aj v Rumunsku je vlastne problém, že museli požiadať o, túto úľavu, o túto pomoc pre platobné e, bilancie, pretože by sa dostali do problémov so svojou platobnou bilanciou. Krajiny e, e, na základe finančnej krízy by sa dostali do problémov s platobnou bilanciou. Na základe zlej administratívy došlo k ním, k týmto problémom. E, vinu nenesie ani parlament, ani rada, ani komisia. Nie je našou úlohou teraz odstraňovať chyby z minulosti. Chceli sme len finančne pomôcť e, platobným bilanciám týchto štátov. Mali totiž problémy financovať sa a niekedy Išlo aj o otázky verejných výdavkov, s ktorými boli problémy. Samozrejme, že na poskytnutie týchto finančných prostriedkov e, boli prepojené osobitné podmienky, boli teda, bolo poskytnutie podmienené osobitnými podmienkami. Minulý týždeň som sa pokúšal presvedčiť e, istého člena lotyšskej vlády o progresívnejších opatreniach. Ale viete rovnako dobre ako ja, že tiež nemáme až toľko možností. Aké sú naše alternatívy? Máme jednoducho ponechať túto krajinu e, v jej problémoch? Máme ju nechať padnúť? Tieto finančné problémy by totiž mohli viesť k tomu, že by tieto krajiny museli devalvovať svoju menu o 25 až 30 čo by viedlo k veľkej chudobe ich obyvateľov a to si určite neželáte. Zdieľam samozrejme vašu analýzu a rôzne aspekty, ktoré tu boli spomínané. Ja to tak eh, vidím avšak pri krajine, ako je Lotyšsko, Maďarsko či Rumunsko, sú momentálne podmienky dosť komplikované. Skúste eh, sa vžiť do situácie toho, kto musel rozhodnúť, či sa poskytne finančná pôžička krajine alebo nie krajine, ktorá by si inak prostriedky na finančnom trhu dokáza, e, e nedokázala zabezpečiť. Takže tento problém musíme, e, sme sa snažili dobre vyriešiť, pričom tie štyri podmienky sme sa vždy snažili zohľadniť. Ďakujem a teraz prejdeme k nasledujúcemu bodu dnešného programu k vyhláseniam komisie v súvislosti s politickou situáciou v Hondurase sľadom na voľby 29. novembra 2009.